nemá také postavenie, aby mohla diskutovať o novoprijatej maďarskej ústave. Ďakujem pekne. La parola No, teraz odovzdám slovo pani komisárke Vivian Radenke.